Milé kolegyne a kolegovia, um, definitívny návrh uh, rokovacieho poriadku, tak ako sa na ňom dohodla konferencia predsedov uh, vo štvrtok 8. januára v súlade s článkami 130 a 131 rokovacieho poriadku vám bola uh, rozdaná dnes v pondelok, teda keďže pani Andrikiene dnes večer nemôže byť prítomná, aby e, referovala o svojej správe o vývoji v Rade OSN pre ľudské práva a úlohe EÚ. Diskusia o tejto správe e, bude, teda, bude sa hlasovať o tejto správe v stredu. Na útorok nemáme žiadne zmeny a čo sa týka stredy, skupina zelených e, požiadala o to, aby diskusia o situácii v Gaze bola ukončená predložením návrhov uznesení. Slovo udelám kolegovi Konovi Benditovi, aby odôvodnil tento návrh. Vážení kolegovia, situácia v Gaze vám je všetkým známa. To, že o tom diskutujeme tu v parlamente, je prirodzené. Žiadame, aby e, Rada bezpečnosti OSN zaujala stanovisko. Žiadame, aby príslušné orgány zaujali stanovisko, žiadame, aby Európska únia zaujala stanovisko. My v Európskom parlamente diskutujeme, diskutujeme a nakoniec nepríjmeme stanovisko, takže navrhujem, aby vzhľadom na naliehavosť situácie v Gaze sa náš parlament vyjadril a aby presne povedal, čo e, chce a akým spôsobom navrhuje zastaviť masaker, ktorý e, prebieha. Myslím si, že je nepriateľné, aby náš parlament nemal odvahu, aby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 prijal uznesenie po našej diskusii. Naša skupina preto žiada, aby sme rozhodnutie zrevidovali, zrevidovali rozhodnutie prijaté na konferencii predsedov a aby sme e, diskusiu zakončili diskusiu, ktorá musí prebehnúť, diskusia o situácii v Gaze a to prijatím uznesenia, ktoré úplne e, jasné stanovisko bude prezentovať stanovisko parlamentu, aby e, boli ukončené tieto, tento masaker v Gaze. Musíme si uvedomiť, že máme politickú zodpovednosť z oči voči dianiu a táto politická zodpovednosť nemôže byť reflektovaná len v rámci diskusie. Musí to byť aj uznesenie, kde úplne jasne povieme, čo chceme a čo odsudzujeme. Ďakujem. Ďakujem. Kolega Svoboda a kolega Vürc sa chcú tiež vysloviť eh, k tomuto, ale môže hovoriť len jeden, takže dávam slovo pánovi eh, Svobodovi. Ďakujem, pán predseda, my sme si zvážili túto záležitosť. Mm, možno pán e, kolega mm, by stalo za zváženie, že rezolúciou OSN budeme mať e, k dispozícii základ, e, kde môžeme aj my z parlamentu povedať, že s touto rezolúciou, že túto rezolúciu podporujeme a že obe strany vyzývame k mieru Vyzývame ich zložiť zbranie v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. To musí byť základom rezolúcie a ak sa k takémuto výsledku dopracujú, potom to môžeme podporiť, budeme pracovať v tomto zmysle a v tomto zmysle by sme mohli podporiť aj požiadavku návrh pána kolegu Konbendita. Ďakujem, pán kolega Svoboda, proti tomuto E, návrhu sa chce vyjadriť pán kolega Brok, milí kolegovia. Ja myslím si, že rozhodnutie e, konferencie predsedov bolo veľmi rozumným. Dnes máme e, vyhlásenie predsedu parlamentu, ktoré sme si vypočuli a myslím si, že všetci s ním súhlasia a domnievam sa, že to je um, veľmi dôležitá konštatácia zo strany parlamentu. A je to jasná výpoveď. V um, nadchádzajúcich dňoch dostaneme veľa informácií um, na základe stretnutí, ktoré budú prebiehať na základe oznámení, ktoré dostaneme od komisie a podobne. A často nie je uh, možné si uh, všetko preštudovať a mm, jednoducho sa dopracovať k uzneseniu tak narýchlo. Bol som e, v Gáza, videl som, aké utrpenie e, ako tam trpia ľudia. Myslím si, e, že to, že sa zložia zbranie, nepostačí. Musí sa zabezpečiť aj, aby do budúcna žiadne zbranie sa do tejto oblasti nedostali rokovania s Egyptom, myslím si, ktoré prebiehajú, majú tiež veľký e, význam a nemali by sme ich narúšať rezolúciou, e, ktorá by bola unášaná emóciami a preto by som sa prihovoril za to, aby sme dodržali to, čo dohodla konferencia. Ďakujem, Elmar. Budeme hlasovať elektronicky o tomto návrhu. E, asi to nebude jednotné. Takže otváram teraz hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Dobre, takže ešte raz. Hlasovali ste všetci? Ak nemáte kartu, potom nemôžete hlasovať, ale za to ste zodpovední len vy. Takže tí, ktorí nehlasovali, majú aj svoju kartu tu? Zjavne, zjavne nie. Takže ešte raz, hlasovali ste všetci, všetci, ktorí máte so sebou kartu, potom Končím hlasovanie 105 e, za, 86 e, proti, takže rezolúciu príjmeme. Uznesenie príjmeme. Pozmeňovacie návrhy do dnes večera, do 20. Pozmeňovacie návrhy a spoločné návrhy uznesenia do stredy do 10. hodiny. Na štvrtok nemáme žiadnu zmenu a pán kolega Kon Bendit sa ešte raz hlási. Prepáčte, ešte by som sa chcel vyjadriť k rozprave, ktorá bude nasledovať a síce ohľadne situácie v dodávkach plynu a ohľadne tejto krízy. Prepačte. Prepáč mi, eh, Francis, že som sa vrátil trochu do minulosti. Nemal som to po úmysle. Chceme len e, konštatovať a dúfame, že teda všetky e, e, politické skupiny sa na tom môžu dohodnúť, že budeme v rámci tejto rozprave diskutovať aj o tom, že Slovensko chce neoprávnene opätovne uviezť do prevádzky atómovú elektráreň. Toto som chcel uviezť. Čo, čo chceš si predsa špičkový kandidát u vás, takže môžeš byť úplne kľudný. Takže len toľko som chcel povedať. Ďakujem. Sme tu predsa v parlamentu parlamente. Pán kolega Kombendit a pán kolega e, Ferber sa nebudú teraz takto dohadovať. V nasledujúcej rozprave môže sa predniesť čokoľvek, čo súvisí e, s kolega e, Dimitra Kolpulus. Ďakujem pekne. Téma Slovensko a Bulharsko v týchto krajinách je téma veľmi vážna a preto Chcem požiadať eh, všetkých poslancov, aby by eh, ste posunuli Európskej komisii toto oznámenie. Európska komisia predsa je chránkyňou eh, európskych zmluv a Európska únia by nás mala informovať o tom, k čomu presne došlo v týchto krajinách a prečo sa prijalo takéto rozhodnutie v týchto krajinách. Ďakujem. Európska komisia to celkom iste vzala na vedomie, hovorí pán predseda, to sa celkom iste zohľadní a preto môžeme považovať dnešný program za schválený. Prejdeme teraz k jednominútovým vystúpeniam. Prvý e, vystúpi kolega pán Stankos. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som poinformovala snemovňu o propagácii e, Turecka proti Grécku. E, neustále porušovania